Bien. Nous reprenons les travaux. Takže budeme pokračovať v práci nášho výboru a teda máme to potešenie privítať dnes medzi nami predsedníctvo rady. Ako veľmi dobre viete, Fínsko sa ujalo predsedníctva 1. júla. No a toto predsedníctvo rady je prvým predsedníctvom z príslušného tria. Následne teda preberie v januári až júni 2020 e, žezlo Chorvátska, potom Nemecko. Ide o, o prvé predsedníctvo Um, v tomto novom legislatívnom období. No a dnes popoludní začneme naše zasadnutie tým, že si vymeníme názory v súvislosti s prioritami fínskeho predsedníctva rady v oblastiach, ktoré súvisia s právomocami nášho výboru. Veľmi dobre viete, že všetky predsedníctva rady jednoducho musia čeliť um, veľkému pracovnému zaťaženiu, ale mimoriadne osobitne to platí práve o vašom predsedníctve, ktoré hm, sa ujíma žezla práve vo chvíli, keď završujeme prácu na našom návrhu v súvislosti s legislatívnymi návrhmi pre budúcu generáciu kohéznych politík a teda e, ťažkosti, e, nespomínam teda ani ťažkosti, s ktorými tiež sa budete musieť potýkať v súvislosti s Brexitom, pretože aj ten bude mať vplyv na, na kohézny e, fond. V, no, teda ministerka um, pre hospodárstvo uh, z fínskej vlády zodpovedá práve za koheznú politiku a my máme dnes to potešenie medzi sebou privítať pani Ketri Kulmuni a môžeme teda s ňou hovoriť práve o nových prioritách uh, predsedníctva rady v oblasti koheznej politiky. Pred zasadnutím tohto nášho výboru sme tiež e, bilaterálne rokovali, išlo o užitočnú výmenu názorov a a Už sme teda mohli trochu pohovoriť o tom, čo nás očakáva. To znamená, čoskoré pokračovanie v rokovaniach, najmä e, pokiaľ ide o všeobecné E, nariadenie, ako aj e, pokiaľ ide o príslušný harmonogram v súvislosti s ostatnými fondmi a budeme hovoriť aj o významných témach, e, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Takže ako zvyčajne najprv odovzdám slovo pani ministerke, aby nám e, najprv e, v 15-minútovom prihovore odprezentovala svoje stanovisko, následne odovzdám slovo koordinátorom a e, potom aj poslancom v dvoch kolách, teda najprv koordinátorom a potom poslancom a členom nášho výboru. Takže vážená pani ministerka, nech sa páči, máte slovo a vítajte medzi nami dnes popoludní. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Omarží, vážené poslankyne poslanci výboru REGI, je pre mňa veľkou cťou, že môžem k vám prehovoriť dnes tu na pôde Európskeho parlamentu. A som rada, že môžeme prediskutovať tieto významné otázky, ktoré sa týkajú kohezie. Verím, že počas fínskeho predsedníctva sa ešte budeme stretávať a aj po ňom samozrejme, aby sme mohli zintenzívniť svoju ambicioznú prácu ktorá sa týka konkurencieschopnosti Európy a Európskej únie. Veľmi rada dnes budem diskutovať s vami o pôsobení fínskeho predsedníctva v rámci Európskej únie. Chceme, aby Európska únia bola konkurencieschopná a aby z hľadiska globálneho <clears throat> taktiež zabezpečovala patričné sociálne aspekty a aby bola klimaticky neutrálna. Máme tu teda veľmi zaujímavú agendu fínske predsedenstvo pokladá za kľúčové prvky udržateľného rozvoja, napríklad tieto prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku, efektívny spoločný trh, jednotný trh EU, ďalej modernizácia, inovácia priemyselnej politiky a do toho zapadá aj digitálna ekonomika, ďalej aktívna obchodná politika a vonkajšia dimenzia konkurencieschopnosti, ako aj nové zručnosti a sústavné celožitné vzdelávanie. Je dôležité, aby sme ukázali aj bežným občanom, v čom spočíva tento pokrok, o ktorom tu hovoríme. Máme vypracovaný plán na 5 rokov, ktorý sa týka rastu a verím, že bude aj úspešne implementovaný. E, teraz by som detaľnejšie chcela pohovoriť o niektorých konkrétnych detailoch, ktoré sa týkajú agendy rastu. Bod 1. Prechod na spoločnosť klimaticky neutrálnu. Toto je absolútna nutnosť a vychádza práve z inovácií a zo správneho plánovania, aby sme poskytli príležitosti pre rast aj za daných ekologických požiadaviek. Som presvedčená o tom, že týmto prechodom k ekologicky neutrálnej ekonomike sa nám podarí vytvoriť nové podmienky. Po druhé, ako som už spomínala, inteligentný systém e, jednotného trhu. Ten by mal poskytnúť posilnenie kvality služieb, predovšetkým v oblasti digitalizácie po tretie, tu máme modernizáciu priemyselnej politiky, to tiež súvisí s digitalizáciou ekonomiky. A nakoniec chceme, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti digitálnej ekonomiky. S týmto súvisí digitalizácia, umelá inteligencia, ako aj <clears throat> nové platformy v oblasti dátovej techniky. Po štvrté, je tu potreba vytvárať nové zručnosti a klas dôraz aj na celoživotné vzdelanie po piaté, obchodná politika zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska externého rozmeru európskej konkurencieschopnosti. Práve toto súvisí s otvorenosťou našej obchodnej politiky. Tak to mám zhrnúť, celkovo sa svet významne mení a chceme byť významným globálnym aktérom. Ako poslanci Európskej E, Európskeho parlamentu. Určite máte veľký záujem o diskusiu na túto tému a aj na tému toho, ako regióny budú pôsobiť v celom tomto pláne a akú hrajú úlohu pri tom novom vývoji. A predovšetkým to súvisí aj s tými najvzdialenejšími oblastiami v rámci EÚ, ktoré mi tiež ležia na srdci. Tam tiež chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj, pretože vieme, že Európska únia má stále pred sebou významné výzvy. Čiže kohézia má pomôcť aj stimulovať udržateľný ekonomický rast, má taktiež na pomoc pri znižovaní regionálnych rozdielov. Vieme, že klimatické zmeny sú napríklad faktorom, ktorý ovplyvňuje všetky štáty. Preto sa musíme aj presnejšie, efektívnejšie a tematicky zameriavať na otázky, ktoré si vyžadujú riešenie. Musíme sa sústrediť na spoločné ciele, ktoré sú významné pre celú Úniu a jej budúcnosť. Kohézne fondy prinášajú pridanú hodnoty, hodnotu pre našich občanov aj vo forme zamestnanosti, investícií a celkového blahobytu. Kohezná politika by mala lepšie podporovať udržateľný rast, zamestnanosť, aj inováciu a to sa týka aj regiónov a určite sa to týka aj e, schopnosti e, efektívne a života schopne fungovať v rámci globalizácie. Preto musíme klásť veľký dôraz aj na aspekt digitalizácie, aj na nové technológie, vrátane umelej inteligencie a podobne. Inteligentná špecializácia z hľadiska stratégií poskytuje dobrý strategický rámec pre e, ekonomickú transformáciu v rámci európskych regiónov. Čiže keď sa napríklad bude investovať do energií e, s nízkymi emisiami alebo do využitia bioenergie a obehovej ekonomiky, toto určite prinesie veľmi významné riešenia. Okrem toho, zvyšovanie kvalifikácie, prípadne rekvalifikácia. Toto taktiež veľmi prispieje ku úspechu na pracovnom trhu a zvýšeniu aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Musíme teda zabezpečiť vyvážený rozvoj európskej spoločnosti. Tieto aspekty treba naozaj brať vážne. Chceme fungovať spoločne a takto riešiť výzvy, ktoré pred nami stojí. Okrem toho je veľmi dôležité posilniť cezhraničnú spoluprácu, či už na vnútorných, ale aj vonkajších hraniciach EÚ. To sa týka mobility, priamých kontaktov medzi ľuďmi, ale aj z hľadiska udržateľnosti ekonomického rozvoja v prihraničných regiónoch. Európska únia, by mala využiť všetok potenciál, aj ten, ktorý ešte nie je využitý, napríklad v arktických oblastiach, v tomto regióne. Takže by bolo vlastne v záujme všetkých štátov, aby posilnili svoju prítomnosť v arktickej zóne, pretože tam určite je priestor pre inovácie a rozvoj aj v súvislosti dosiahnutím plánovanej agendy EÚ do roka 2030 Takže máme tu aj balík, e, ktorý sa týka obdobia 2021-2027, pardon, 2027 a súvisí aj s viadočným finančným rámcom samozrejme. Vážené poslankyne a poslanky, poslanci, a pokiaľ ide o nastávajúci viadročný finančný rámec. Určite toto je jeden z najvýznamnejších cieľov, ktorý máme pred sebou. My v rámci fínskeho predsedníctva chceme uzavrieť, završiť rozhovory a mm, v rámci e, príslušných odvetvových návrhov chceme dosiahnuť vyváženosť priorít aj s tými tradičnými politikami, ktorým sa venuje sústavne pozornosť. Čiže máme na zreteli významné politické priority. Pokiaľ ide o koheznú politiku, my ako predsedníctvo sme pripravení eh, začať rokovať eh, s Európskym parlamentom čím skôr, len čo sa parlament ujme svojej tradičnej pracovnej rutiny. Takže chceme pripraviť aj programy pre budúcu generáciu. Tešíme sa na plodnú a konštruktívnu spoluprácu so zákonodárcami tu v parlamente a chceme urobiť čo najviac počas fínskeho predsedníctva. Pán predseda, vážené poslanky poslanci Európskeho parlamentu, na záver svojho e, príspevku dovolte mi povedať, že je potrebné, aby sme dosahovali rast a taktiež, aby ekológia a životné prostredie vôbec boli chránené. A preto je potrebné v tom prechodnom období, keď sa chceme presunúť vlastne e, na formu neutrálneho, klimaticky neutrálneho životného prostredia, musíme teda náležite organizovať svoju prácu. Chceme, aby sme boli ako Európa konkurencieschopní, ale aj inkluzívni a progresívni. Ďakujem vám za pozornosť a budem veľmi rada, tak e, budem môcť odpovedať na vaše otázky. Ešte raz ďakujem. Veľmi pekne. Podľa zvyčajného postupu najprv odovzdám slovo koordinátorom a potom teda s, s láskavým zvolením pána kolegu Novakova e, následne e, najprv odovzdám slovo zástupcovi um, skupiny SD, ktorý, uh, teda pán Marquez, má iné povinnosti, čo svojho hľadiska je obmedzený a potom dostanú slovo ostatní. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj eh, kolegy, kolegom a um, eh, kolegyniam, vážená pani uh, ministerka, sme veľmi radi, že ste prišli na zasadnutie nášho výboru a ja sa teda ujímam slova v mene našej skupiny a koordinátorov a chcem povedať, že z nášho hľadiska v priebehu následného VFR kohezná politika musí byť naďalej najzákladnejšou investičnou politikou EÚ, kde teda sa preukázajú, preukazujú hodnoty a prínos pre všetkých občanov v celej Európe. A z politického hľadiska je kľúčové aj to, aby sme e, všetci súhlasili a podpisovali sa po toto stanovisko. No už e, vzhľadom na uvedené samozrejme chápeme vaše hľadisko na vec, e, pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť. Pripravujeme v tejto um, oblasti opatrenia, ale taktiež um, citlivo vnímame návrhy e, komisie na e, obdobie budúceho BFR. No a tento parlament e, veľkou väčšinou schválil stanovisko, e, pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec, ktorý je e, teda náročnejší, ako bol pôvodný návrh komisie, čiže zohľadňujeme, treba zohľadniť teda stanovisko aj komisie, ale aj tohto parlamentu, najmä pokiaľ ide o e, koheznú politiku, o politiku v oblasti SPP, ktoré sa často nazývajú tradičnými politikami, ale sú veľmi dôležité pre koheznosť v Európe, pre našich občanov, pre najviac zaťažené regióny a e, vo všeobecnosti pre naše všetky členské štáty, pretože kohezná politika je dôležitá dôležitá pre všetky členské štáty a preto by mala byť v kontexte budúceho viacročného finančného rámca považovaná za prioritu. Teda očakávame, že budúci VFR bude adekvátny a primeraný pre um, občanov a pre celú EÚ a preto um, dúfame, že sa takto upraví aj kohezná politika. Poprvé je tu dôležitá priorita um, dekarbonizácie, to by sa malo tiež zohľadniť v, e v, vo VFR v koheznej politike. Keď hovoríme o digitálnej digitalizácie. Vy ste to spomínali, že ide o prioritu vášho predsedníctva. Musíme zabezpečiť inovácie vo všetkých regiónoch, tak aby úloha koheznej politiky v oblasti presadzovania inovácií e, by sa teda tiež mala v následujúcom programom období zdôrazňovať. No a tiež je dôležité, aby sme zohľadnili aj situáciu tých najvzdialenejších regiónov tie, tých regiónov, ktoré pot, najviac potrebujú našu solidaritu, ktoré ich situácia je najzložitejšia, aby mali um, primeraná rovnaké príležitosti. Takže aj to treba zohľadniť a zapracovať do budúceho VFR. No a v neposlednom rade treba spomenúť aj regióny s rozdielmi, pokiaľ ide o minimálnu mzdu E, tento proces môže prispieť do tohto procesu, ale niektoré z takýchto regiónov sa môžu ocitnúť práve v takejto pasci z hľadiska e, príjmu. Takže aj toto je veľká výzva aj pre vaše predsedníctvo. E, trialógy sa vedú v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o prideľovanie VFR na jednotlivé politiky a taktiež je potrebné, aby ste zohľadnili aj stanovisko um, tohto parlamentu, um, pretože toto stanovisko bolo vo veľkej miere schválené koncom minulého roka, no a dúfame, že, že sa riadne zohľadní toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolega, teraz dostáva slovo pán kolega Novakov zo skupiny EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani ministerka. V mene skupiny EPP eh, a nášho výboru by som vás chcel privítať. No a eh, určite budeme mať eh, mnoho príležitostí v priebehu nadchádzajúceho poroka sa často stretnúť. Viete, že um, veľmi dobre, že vás Fínov poznáme ako, ako priamých a úprimných ľudí. No a ja sa budem opierať o tieto vaše charakteristiky. Prečítal som si váš program, program fínskeho predsedníctva a zo 17 strán uh, sa e, kohezná politika spomína v jednom oceku a čiastočne sa tam hovorí o znižovaní sumy na koheznú politiku v tomto oceku. No a keďže vás poznáme ako otvorený národ, tak som očakával e, trochu viac. Mohli by ste nám prosím povedať o vašich prioritách, e, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky trochu viac, pretože práve sme v, v v polovici negociačného procesu, pokiaľ ide o, o budúcnosť tohto procesu. Ste teda e, pripravení začať rokovania opäť od septembra? Ste pripravení uzatvoriť dve či tri negociačné kapitoly? Ehm, Zvážujete aj možnosť ehm, predefinovať Neglbox, e, tieto, tieto mm, body sú tam jednoznačne prejednávané aj s týmto výborom, napríklad miera spolufinancovania a, a podobne. Teda ďakujem vopred veľmi pekne za vaše odpovede. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, Eh, Andrej, kolega za eh, obnom Európu. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Eh, vážená pani ministerka, myslím, že všetci sme veľmi radi, že sme si vás mohli vypočuť, že ste takto rázne vystúpili proti teda um, spomenutým témam a že ste spomenuli um, bezuhlíkovú Európu aj konkurencieschopnosť nášho priemyslu a tieto otázky sú veľmi dôležité je potrebné v týchto oblastiach dosiahnuť súčasne rovnováhu. Myslím, že tiež súhlasíme s tým, čo tu už odznelo, že vaše um, priority vo veľkej miere nespomínajú koheznú politiku a myslím, že naozaj by sme všetci privítali, aby sa trochu viac v tomto smere vykonalo. Mm, chcem teda využiť vašu prítomnosť na pôde Európskeho parlamentu a chcel by som to teda využiť naozaj a, a spomenúť a zdôrazniť situáciu niektorých regiónov, ktoré, ktoré najmä mm, ovplyvňuje táto mm, uhlíkovo-neutrálna výzva. Hovoríme o, najmä o regiónoch, kde, kde je teda uholný priemysel a mm, mm, energeticky náročný priemysel. Myslím, že tieto regióny e, musia vykonať veľký krok e, vpred a myslím, že je na mieste, aby som vás požiadala o podporu týchto, týchto regiónov aj v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Niklas Dinoš za ďalšiu skupinu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sorry, that's about all the finish. Ďakujem veľmi pekne pani ministerke Kulmuny. Um, pár slov po fínsky, len som vás chcel privítať. To je všetko, čo viem. Viem, že um, fínska diplomácia um, je e, teda e, známa, vy ste nám ju priniesli v takomto ťažkom období, no a e, s tým súvisí aj závažná téma, ktorej musíme čeliť nielen ako EÚ, ale aj ako celosvetové spoločenstvo všeobecne a samozrejme myslím na zmenu klímy. A myslím si teda, že je naozaj veľmi dobré, že už vo vašom programe spomínate, že chcete niečo v tejto oblasti urobiť. No a ja vás skôr vnímam ako, ako partnera um, okolo nášho negociačného stola, pretože viete, že v oblasti dekarbinizácie priemyslu sa Európsky parlament uh, uh, vyjadril veľmi jasne a myslím, že aj výsledky volieb to preukazujú, že to ľudia naozaj takto chcú. No a um, Ďakujem veľmi pekne, že budete zohľadňovať eh, stanovisko Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dekarbonizáciu priemyslu alebo aj teda otázku fosílnych palív. Uvidím, ako to bude ďalej e, pokračovať. E, myslím si, že vaše ciele sú, sú zaujímavé, ale e, niečo takéto dôležité naozaj netreba unáhliť, takže chcel by som len poprosiť, aby ste akceptovali návrh Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Na podstate chcem sa spýtať, Um, akým, akým spôsobom um, to budete realizovať, či, či to budete posúvať uh, dopredu rýchlo, alebo či sa um, skôr budete snažiť postarať o ne, naozaj veľmi kvalitnú koheznú politiku. Hovorili ste, že kohezná politika je faktorom pre e, európsku jednotu a, a, a silu. No a v podstate existuje uh, Eh, je minimálne jeden eh, dôvod na zvyšovanie nákladov na eh, koheznú politiku, tak ako hovorili aj niektorí predrečníci, čiže Eh, chceli by sme vedieť, aké, aké je stanovisko rady k tejto otázke. Ak by sme eh, zaznamenali eh, zvýšenie v tejto oblasti, mm, v podstate to sa spomína aj vo vašom vyhlásení. Pokiaľ ide o dekarbonizáciu, tá sa dá najjednoduchšie dosiahnuť práve financovaním a to financovanie by malo prebiehať cez koheznú politiku práve. Spomínali ste, že arktický región je pre vás veľmi dôležitý. Samozrejme, zo zemepisného hľadiska eh, je to pochopiteľné z hľadiska eh, vašej krajiny a, mm, a samozrejme áno, musíme zvýšiť svoje zapojenie v Aktrickom eh, regióne s cieľom zachrániť tento región a prírodu v tomto regióne, ako aj, aj more a morské dno v tomto regióne, ale chcem sa spýtať, či či plánujete e, využívať tento región e, rovnako ako, ako napríklad e, ruská strana na, na ropné vrty a podobne, ale to už je úplná, úplne iná téma a samozrejme touto cestou by sme sa nemali uberať. Ďakujem, to bude z mojej strany všetko a ďakujem vopred za odpovede. Ďakujem veľmi pekne za ide Alessandro Panza, nech sa páči. Madame, entendu. kolegyňa, nech sa páči. Grazie pani Pozorne som počúvala a s veľkým záujmom som načúvala vašim slovám a cítim e, povinnosť upriamiť vašu pozornosť e, na potreby južnej časti Európy a na tie regióny, ktoré sú pozdĺž stredomorského pobrežia. Teraz, keď vaša krajina preberá predsedníctvo, tak eh, som rada, že vyjadrujete ochodu výrazne podporiť koheznú politiku. A veľmi rada načúvam aj vašim slovám o význame arktických regiónov. Rád by som vedela, či popri tých bodoch, na ktorých trváte, či sa vlastne zameriavate v určitých bodoch aj na južnú Európu a tie regióny, pretože prieskum ukazuje, že niektoré regióny Talianska, vrátane môjho regiónu, Sicílie, patria medzi e, niektoré vary najzaostalejšie a najmenej podporované regióny. A to sa týka napríklad aj analfabetizácie, vzdelania, životnej úrovne a tak ďalej. Takže hovorili ste o dopade na klimatické aspekty. Chcela by som poukázať na to, že v oblasti Stredomoria máme časť Európy, ktorá je a zda najviac vystavená vplyvom globálneho oteplovania. A to má veľký dopad na oblasť polnohospodárstva. A tam sme zaznamenali obrovské škody práve v dôsledku extrémneho počasia. Celý náš región si vyžaduje podporu a tá môže prísť formou kohéznej pomoci, rozvojových fondov a podobnej pomoci. Keď hovoríme o infraštruktúre, nebudem až tak hovoriť o digitálnej infraštruktúre, ale skôr konkrétne o cestách, o tejto forme infraštruktúry. Táto infraštruktúra je pre oblast Stredomoria vecou zásadného významu. A súvisí samozrejme aj s obchodom, pretože takto e, sa vlastne dostáva tovar na európske trhy. Pokiaľ ide o inovácie na digitálnom trhu, chcem pripomenúť, že u nás, v našej krajine, digitálna agenda zaostáva celé roky. A možno je to súvisí aj s nedostatkom patričnej odbornej prípravy, a to nie len u mladých. A preto e, budem veľmi rada, ak v nastávajúcom programovo- programovacom období sa zameriate aj formou financií práve na túto veľmi vážnu potrebu. Ďakujem. Ďakujem za EKR. Rafael Fito. Grazie, presidente. Benvenuta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani ministerka, vítam vás na zasadnutí nášho výboru. Pokiaľ ide o mňa, môžem povedať, že som s veľkou radosťou sledoval vaše eh, vyjadrenia a Témy, ktoré ste spomenuli ako priority, si určite zaslúžia vašu podporu. A nielen počas vášho predsedníctva samozrejme, ale celkovo aj z hľadiska európskej politiky. Sú to dôležité priority a predovšetkým v oblasti koheznej. Ako ste už naznačili, je to ozaj veľmi ambiciózny plán, ktorý máte pred sebou a som si istý, že iní budú súhlasiť so mnou, tom, že naša nádej do vás skladaná bude naplnená úspechom. A naozaj sú oblasti, kde treba hľadať aj urýchlené riešenia. A je tu mnoho prípadov, kde budú tie riešenia mať technický charakter, odborný charakter. Myslím si, že by sme sa mali zamerať, zamerať na to aj v našej práci v stavajúcom období. Čiže sa potrebujeme naozaj, tak povediať, rozkývať a rýchlo konať, efektívne konať. Pretože máme otvorené niektoré témy a ide o to, aby sme dokázali e, už alokovať financie na tieto témy od roku 2021 veľmi efektívne. A verím, že fínske predsedníctvo tohoto úspešne ujme, teda tej prípravy podmienok. Okrem toho by som chcel spomenúť ešte aj toto. Pokiaľ ide o spôsob, ako e, rieši otázky výdavkov do niektorých e, odvetví a regiónov, na to je dôležitá téma tiež. A nakoniec v koheznej politike sme sa stretli aj s protirečeniami, napríklad aspekt flexibility a využívanie národných zdrojov e, aj vo vzťahu ku paktu stability. Takže tieto prostriedky môžu niekedy vytvárať určité bariéry v tom, ako sa využívajú potom kohezné fondy. Takže musíme toto ozaj veľmi citlivo riešiť. A ide o to, aby sme zabezpečili, že to, čo slubujeme, naozaj splníme. A veríme, že fínske predsedníctvo k tomu prispieje. Veľmi sa mi páčilo vaše vyjadrenie, kde ste potvrdzovali, že veľkú pozornosť treba venovať tým okrajovým regiónom. A to celkovo v Európe. Čiže arktický región je v tomto zmysle určite veľmi dôležitý. Ale nemali by sme zabúdať aj na to, že tu máme predstaviteľov celej Európy a preto je dôležité, aby sme na dnešnom stretnutí s vami pohovorili aj o niektorých potrebách iných tých periférnych oblastí v Európe pretože musíme chápať potreby tých všetkých a samozrejme sú, určitú, sú tu určité rozdiely aj v názoroch, aj rozdiely medzi tými príslušnými vzdialenejšími regiónmi. To treba zohľadniť. Takže toto samozrejme treba zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem za GUE Engel, predseda Papadrimulis. Σας καλωσορίζω, κυρία Υπουργέ. E, μας παρουσιάσατε σε αδρές γραμμές. Ďakujem za slovo. Musím povedať, že počas fínskeho predsedníctva téma kohezie bude ozaj predstavovať veľmi významný dôraz. Za posledných 10 rokov sme zaznamenali v Európe dosť veľké rozdiely medzi regiónmi a dokonca niekde dochádzalo k zväčšovaniu týchto rozdielov. A tie prostriedky, ktoré máme v Európskej únii k dispozícii, žiaľ nie sú dostatočné na to, aby sme garantovali, garantovali koheziu v dostatočnej miere. Práve tá kohezia má znamenať, že tie rozdiely sa budú postupne stierať. Keď chceme viac kohezie, tak musíme náležite využívať tie prostriedky. Takže nestačí to len obhájiť tieto stanoviská tu v rámci nášho výboru, ale musíme to úspešne obhajovať aj na plenárnom zasadnutí. Takže kohezná politika by mala dostať významnejší impuls, aby sme mohli túto politiku efektívne realizovať, aby nedochádzalo k jej redukcii, tak povediac. Nakoniec e, je tu dosť veľké percento, ktoré e, má opačný názor v rámci EÚ a keď tu je práve e, snaha dospieť k nejakej dohode na jeseň tohto roku, tak by som sa chcel opýtať, kde sme v tomto procese? Hovorí sa o tom, že sa budú znižovať dotácie alebo sa budú zvyšovať keď hovoríme o koheznej politike. Poprosím o konkrétnu odpoveď zo strany fínskeho predsedníctva, pretože hovoríme tu o teritoriálnej kohezii, ale určite nespochybňujem to, že máte záujem nielen o sever, ale aj o juh Európy. A preto treba zohľadniť, že napríklad aj v našej krajine, v Grécku, máme viac než 200 osídlených ostrovov a práve tieto tiež potrebujú podporu z teritoriálneho hľadiska v rámci koheznej politiky. Takže určite ja chápem, že arktická zóna je blízka vašej krajine geograficky, ale samozrejme je aj mnoho Fínov, ktorí prichádzajú k nám na juh Európy. A na záver dovolte mi ešte povedať, v Rade EÚ existujú určité rozdiely v postojoch medzi krajinami samozrejme a vieme, že toto potom vedie ku celému, rade, celému radu kompromisov aj z hľadiska toho, ako sa využíva európsky rozpočet. Takže je tu napríklad jeden návrh, ktorý hovorí o zvyšovaní fondov a práve v tomto zmysle treba zdôrazniť, že potrebujeme viacej prostriedkov z eurofondov aj na túto politiku, na koheznú politiku. A napríklad fínske predsedníctvo, aký má názor na, na stanoviská tohoto druhu a návrhy podobné. Ďakujem pekne po tomto prvom kole otázok koordinátorov vás teraz vyzvem, pani ministerka, aby ste odpovedali na všetky položené otázky. Ako ste si všimli, bolo ich veľa. A vlastne sa dosť podobajú, pretože je tu jedna reálna obova, obava. E, vo vzťahu s postojom rady. Dosť jednoznačne sa tu zamieta návrh komisie a je tu aj isté odhodlanie a síce nášho výboru, ale aj Európskeho parlamentu ako takého, pretože rozpočtové prostriedky vyčlenené pre politiku súdržnosti sa majú navýšiť alebo minimálne zachovať na súčasnej úrovni. Takže sú tu obavy čo sa týka miery spolufinancovania, v návrhu komisie sa to škrtá a teda je tu isté očakávanie vo vzťahu s radou. Ja vám poviem, že ak súdržnosť skutočne má byť prioritou pre vaše fínske predsedníctvo, tak e, čakáme v prvom rade na radu pre všeobecné záležitosti zasvetenú súdržnosti, ale e, tak ako už býva zvykom, e, počas každého rotujúceho predsedníctva očakávame aj neformálnu radu, ktorá by bola opäť zasvetená tejto téme e, politiky súdržnosti a podľa mňa to aj uľahčí rokovania, ktoré nás čakajú. Takže od vás očakávame, vážna pani ministerka, jasné odpovede. Čo sa týka postoja rady vo vzťahu s nariadením o spoločných ustanoveniach a teda aj sa teraz čak, teším na odpovede na otázky, ktoré tu odznia. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj všetkým rečníkom. Pokúsim sa čo najlepšie odpovedať a potom budeme môcť pokračovať. Chcem eh, tak či tak povedať, že cieľom fínskeho predsedníctva je zaistiť tie financie tak, aby bolo možné dosiahnuť eh, eh, cieľ. Na nadchádzajúcich šiestich mesiacoch je jasná priorita a síce rovnováha vo VFR, v ktorom by boli nové priority, ale aj tradičné prvky tejto politiky. Viacerí tu hovorili o harmonograme, takže konkrétne ako budeme postupovať. Rada má predbežné spoločné stanovisko vo vzťahu so všeobecným nariadením a fínske predsedníctvo je pripravené e, pustiť sa opäť do trialógu o balíku o súdržnosti s Európskym parlamentom a komisiou. Dúfame, že to bude v septembri, v oktobri. Môžem už e, konkrétne povedať, že chceme, aby prioritou bolo všeobecné nariadenie a e, nechceme to odkladať tie vyjednávania, pretože chceme pracovať tak, aby e, sa to obdobie 2021 21 dalo naplánovať. Je to dôležité pre súdržnosť a blaho občanov, takže my sa o to snažíme, hlavne pri tých najťažších otázkach. My rozumieme tomu, že je dôležité hovoriť o obsahu, ale najskôr musíme e, rozhodnúť o rozpočte. A potom e, poslanec Fito sa tu pýtal na to, čo sa konkrétne spraví Rada má čiastočný mandát na základe všeobecného nariadenia. Týka sa to viacerých fondov. A pre Interreg sme začali e, politické vyjednávania s parlamentom. Aj na technickej úrovni by to mala, malo začať, čo nevidieť. A, a tu je príslušný aj výbor pre zamestnanosť. No, takže sme ochotní hovoriť s Európskym parlamentom, s konkrétnymi spravodajcami, aby bolo jasné, ako e, mať čo najhladší prechod medzi uplynulým a novým e, plánovacím obdobím. Možno, že to pôjde aj cestou kontrol, overovanie si výsledkov a tak ďalej, ale to všetko bude predmetou trialógu. A potom jednotlivé nariadenia e, tematicky e, o finančných otázkach a interek, to je samozrejme tiež kľúčové. A ešte môžem povedať, že pri zásadnej otázke, teda otázke klimatických zmien, ako e, kohezná politika môže poslúžiť v boji napríklad proti fosilným palivám a klimatickým zmenám, pretože to má e, každý deň dopad na naše životy. Je to aj prioritou nášho pracovného programu samozrejme a je to aj súčasťou rozhovorov o VFR. Tu teda bude potrebné zapracovať všetky klimatické priority. 25 eh, európskeho rozpočtu, teda opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, to podporujeme. A politika súdržnosti sa musí zosúľadiť s týmto cieľom, to je pre nás dôležité. A potom e, ekologizácia Európy, čistá energia, či e, obehové hospodárstvo, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, energetické otázky, predchádzanie rizikám. Toto všetko je veľmi dôležité. Európska komisia odprezentovala dosť ambiciózne plány. Potom ešte otázky, ktoré sa týkali regionov, aby sa medzi nimi nerobili rozdiely. Áno, súhlasím. Sú tu samozrejme tie ultraperiférne zámorské oblasti, vzdialené, vzdialené od e, hlavných miest. To sú všetko dôležité regióny, napríklad pre Arktídu, e, o tom som hovorila v úvode, pre fínske predsedníctvo ide aj o to, aby sa myslelo na to, že v regiónoch žijú ľudia. A teda môžu to byť aj zraniteľné oblasti, hlavne z hospodárskeho hľadiska, takže si zaslúžia ochranu a potom aj otázka <clears throat> životného prostredia. Takže všetci sa do toho musia zapojiť, eh, zachovať pracovné miesta a hospodársky potenciál. O to ide. E, na mieste. Už som spomenula fosílne paliva. My sa samozrejme snažíme od nich oslobodiť, ale <clears throat> to bude mať dopad na všetky regióny. Ostrovné, súostrovia, e, v stredozemi, na pobreží. Tu treba isté opatrenia, pretože tie životné podmienky sú trošku špecifické a treba to mať na pamäti a netreba ich e, vylúčiť, teda zabudnúť na tieto ostrovné oblasti. Pre radu regionálna spolupráca sa zohľadňuje z legislatívneho hľadiska, hlavne pri týchto ostrovných, teda ide o to nerobiť žiadne rozdiely. A ešte jednu vec chcem spomenúť. To bola otázka predsedu. Ehm, neformálne politické zasadnutia a iné. Neformálny summit pre súdržnosť, e, o tom sa nerozhodlo. Zamerali sme sa na trialóg, aby ten pokročil Ide o to, aby e, sa dalo zača- začať e, plánovať čo najskôr v roku 2020. E, sme pripravení naplánovať radu pre všeobecné záležitosti. Ak to pomôže, napomôže trialógu. A potom otázka ešte raz poslanca Fita. Makroekonomická podmienenosť a prepojenie s paktom stability. Myslím, že tu sa zhodneme. To je jedna z, z, z, ne, jeden z negociačných boxov eh, v rámci VFR a bude to predmetom um, trialógu. Dúfam, že som týmto odpovedala na všetky otázky. Každopádne som sa o to snažila. Ďakujem pekne bude aj druhé kolo otázok. Teraz už všetci členovia výboru. A Ribon ako prvý. Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka. Vy ste povedali, že hraničné oblasti budú dôležité a že budete v kontakte s jednotlivými um, spravodajcami čo najrychlejšie v kontakte. Pri súčasnom VFR sa pre cezhraničnú spoluprácu alebo Interreg vyčlenilo zhruba 10,3 miliardy eur v návrhu komisie, ktorému sme sa venovali, sa e, e plánovalo 8,4 miliard na roky 2021 až 2027. E, tu na výbore bol konsenzus naprieč politickým spektrom a síce, že chceme celkový rozpočet 11 e, miliard eur, takže viac ako navrhuje komisia. Zhruba toľko, ako je v súčasnosti pre tento program vyčlenených e, ste ochotná v rámci fínskeho predsedníctva túto našu požiadavku v rámci rozhovorov o VFR podporiť a obhajovať teda aj našu požiadavku nás ako výboru. Regi, môžete odpovedať iba áno, nie. Merci. Nous avons beaucoup de demandes de prise de... Mnohí sa hlasia o slovo, preto vás poprosím o stručnosť. Rosa D'Amato. Grazie Presidente, grazie Ministro per essere, per essere qui. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, ministerka, že ste medzi nami. S veľkým záujmom a s veľkou pozornosťou som si prezrela mm, dokument, kde figuruje váš program, no a najväčšiu pozornosť som venovala sociálnemu a environmentálnemu aspektu, čiže e, otázka, e, ktorá z toho vyplýva, je logická a bolo by potrebné teda viac koheznosti a súdržnosti v EÚ, to áno, ale pod podmienkom, že v konkurencii schopnejšej Európe sa bude e, bojovať proti zmene klímy je um, potrebné chrániť právny štát vo všetkých členských štátoch, ale nie na úkor koheznej politiky, najmä v kontexte najmenej rozvinutých regiónov. Európsky parlament, pokiaľ ide o e, politiku súdržnosti, už vymedzil svoje vlastné myšlienky, a to konkrétne v troch základných správach, aj teda v nariadení o spoločných ustanoveniach aj pokiaľ ide teda o právne predpisy v oblasti e, územnej spolupráce v EU. E, sme celkom spokojní s touto témou a pripájame sa k výzve, aby e, predsedníctvo sa v rade zasadzovalo za to, aby sme bránili túto politiku súdržnosti a to z dôvodov, v ktorých s vami súhlasím, pretože um, pretože niektoré dôvody len zhoršujú situáciu. Um, prenos kapitálu um, sú základným zdrojom financovania pre regionálne a miestne um, orgány a orgány samozprávy. Čiže akékoľvek, akákoľvek destabilizácia rozpočtu by znamenala, že už do verejných uh, investícií nebudú môcť uh, prispievať. Pokiaľ ide o financovanie a záväzky v Európskom sociálnom fonde, aj e, toto by mohlo spôsobiť e, prerušenie projektov, ktoré už boli na určitých územiach začaté. Taktiež je tu ďalšia téma, v ktorej v Európskom parlamente e, sa zhodneme, teda otázka synergií parlament žiada 362 mm, miliónov. Je to viac ako žiada komisia, ale je potrebné zabezpečiť aj mm, presuny medzi jednotlivými fondmi, pokiaľ ide o ehm, ehm, jednotlivé fondy, čiže nie viac ako 5 do roku 2023 s tým, že sa bude ehm, rešpektovať aj princíp teritoriality, čiže mm, aby e, sa najmenej zvýhodneným uh, regionom dostalo najviac s tým, že sa dodržia proporcie a pomery uvedené v nariadení. No a v neposlednom rade Európsky parlament rozhodol o tejto miere spolufinancovania. Napríklad v Taliansku by sme mm, prešli zo 70 e, na 85 Ďalej, pokiaľ ide o životné prostredie, jednotlivé ciele musia byť v súlade s princípom znečisťovateľ platí, musia byť v súlade s bojom proti klimatickým zmenám, taktiež je potrebné bojovať proti prírodným katastrofám. Aj v Európskom sociálnom fonde sa nám podarilo v konečnom dôsledku napriek Um, existencii niektorých skupín zaviesť princíp, že uh, už sa nebudú používať fosílne palivá a fosílne zdroje, aby sme v konečnom dôsledku mali uh, model s nulovými emisiami. Želáme vám vo vašej práci veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj sa mnohí kolegovia hlásia o slovo, takže prosím vás, kolegovia, um, vyvinte určité úsilie a mm, vlastne hovorte priamo k veci. Nemecký kolega sa žiadal e, vyjadriť. Ďakujem za slovo, pán predseda. Samozrejme, srdečne vítame medzi nami pani ministerku a máme očakávania, vážne očakávania a tak vzhliadame ku práci nastavajúceho fínskeho predsedníctva. A Taktiež vidíme, že pani ministerka má ozaj patričnú, e, patričný prehľad o situácii a naozaj je fundovaná. A verím, že to, čo spomínala, e, sa naplní. Mal by som tri otázky, aby sme sa vyhli sklamaniu. Poprvé, mohli by sme si objasniť následovné. Keď pani ministerka hovorí o tom, že v minulosti boli určité priority a teraz máme nové priority a treba medzi nimi vytvoriť určitú rovnováhu. Máme to vnímať tak, že fínske predsedníctvo sa bude pridržať toho, a že, že to, čo sa hovorí v cieľoch stanovených v rámci zmluvy o EÚ, tak z hľadiska teritoriálneho, hospodárskeho a sociálneho ak chceme dosiahnuť kohéziu teda, tak toto je veľmi dôležitý a hlavný aspekt, ktorými, ktorým sa bude riadiť teda fínske predsedníctvo. Pretože keď sa hovorí o tom, čo tu bolo v minulosti, tak potom mm, človek to akoby ak budilo dojem, že to staré sa má zabudnúť, keď sa hovorí o novom. Po druhé, situácia je jasná a jednoznačná. V Európskom parlamente máme vlastne aj určitú zhodu naprieč politickými skupinami, že je tu aj niečo, čo sa týka rozpočtu z hľadiska 7-ročného eh, obdobia, eh, čo je z tohoto hľadiska priateľné. Takže či Fínsko bude zastávať postoj, že tá suma sa má zväčšovať, zvyšovať, alebo či táto otázka sa bude riešiť zase za zavretými dverami a či nám ostane akurát dúfať. A v neposlednom rade aspekt alokácií hľadiska regionálneho rozvoja. Ako sa budú deliť tieto otázky, e, teda tieto peniaze? V súčasnosti Európska komisia prišla s návrhom a rada to podporuje, E, a hovorí sa tam o tom, že tam vlastne je akoby e, ukrajované z toho koláča. Predovšetkým to vyzerá, ako keby sa trestali dokonca niektoré regióny, napríklad e, Stredná a Východná Európa, že tam vlastne už bol zaznamenaný vyšší, vyššia miera rastu, tam už bola zaznamenaná, takže za odmenu dostanú menej peňazí. Fínske predsedníctvo je pripravené na tomto niečo zmeniť? z hľadiska využívania kohéznych prostriedkov, teda tie krajiny, ktoré dobre využívali doteraz tie fondy, či teraz sa im budú okresávať alebo nie. Ďakujem. Merci beaucoup. Notre collègue... Mm. Pán kolega Evans Gill. kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne pani ministerke za prezentáciu. Mala by som na úvod povedať to, že ja zastupujem Velsko, súčasť Spojeného kráľovstva, samozrejme, a zažívame veľmi neisté čas, časy, ale ako niekto, kto naozaj veľmi dôrazne chce zostať v EÚ a minimálne ako Vels, ako nezávislý člen EÚ do budúcnosti prípadne, tak ja hovorím v záujme nášho Um, ďalšieho členstva v EÚ, pretože um, politika súdržnosti bola mimoriadne dôležitá za posledné roky pre moju krajinu. Dostali sme miliardy, najmä um, pre oblast Valís a Západné Velsko v rámci rôznych programov pre rozvoj vidieka. No a v záujme svojho volebného obvodu aj pre ostatných chcem povedať, že podporujem kolegov, ktorí žiadali zvýšenie finančných prostriedkov, ale toto je tiež súčasťou tejto témy my musíme transformovať a premeniť e, e, svoje hospodárstvo, pretože E, v, vo Velse e, mnoho detí žije v relatívnej chudobe a to je e, neakceptovateľné najmä po prijatí určitých financií. Musíme teda navýšiť financovanie, ale treba zabezpečiť aj to, že takéto financovanie sa nestratí pri zmene rôznych politik. V minulosti sme mnohokrát argumentovali proti opätovnej nacionalizácii politiky súdržnosti, no a ja si myslím, že Spojené kráľovstvo je veľmi dobrým príkladom toho, aké, aké hodnotné to pre nás v minulosti bolo a aké kľúčové je dvo, aj to, aby sme um, o niečo takéto neprišli, aby sme mm, v minulosti to takto bolo dôležité, pretože solidarita je silou EÚ a chceme e, túto solidaritu ešte ďalej posilňovať. Takže mohli by ste, e, pani ministerka, nás ubezpečiť v tom, že e, odvolávka vo vašom programe na na potrebu eh, spoločného financovania eh, z fondu eh, mm, mm, koheznosti, že teda, že sa to nebude že sa to bude znižovať postupne, že to neznamená opätovnú e, nacionalizáciu e, politiky súdržnosti, no akú dekarbonizácii. E, tam komisia navrhuje 25 aby teda bolo vymedzených na dekarbonizáciu. Európsky parlament navrhuje zase 30 Čiže ja sa chcem spýtať, aké je vaše stanovisko k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vítam vás na zasadnutí nášho výboru. Chcela by som poukázať na návrh znižovania rozpočtových prostriedkov na zamestnávanie mladých. Toto je téma, ktorá je u nás e, veľmi aktuálna téma v Španielsku, pretože teraz e, e, máme ozaj vyše 24% mieru nezamestnanosti medzi mladými. Takže je to veľmi hor, horúca téma. Takže práve táto nezamestnanosť dosahuje eh, ozaj mm, príliš vysoké hodnoty. A preto by bolo lepšie a vhodnejšie teda využívať tieto fondy, ktoré existujú a mali by sme si náležite stanoviť priority a poskytnúť príležitosť všetkým mladým ľuďom, ktorí si chcú nájsť prácu, ktorú chcú podnikať, a aby teda mali príležitosť e, v každom štáte, členskom štáte zlepšiť svoje životné podmienky. Takže chceme znižovať rozdiely, rozdiely medzi krajinami, ktoré sa týkajú napríklad zamestnanosti a aj celkovo pri vytváraní bohatstva. Takže naozaj tu sú veľké rozdiely medzi regiónmi. Preto by som chcela poukázať na význam toho, aby sa neznižoval ten rozpočet, ktorý je vyčlenený zatiaľ na potreby mladých ľudí. A mali by sme si taktiež stanoviť ciele, ale respektíve ako, akým spôsobom sa budú využívať tieto prostriedky. Pokiaľ by malo dôjsť k znižovaniu týchto prostriedkov, teda ich objemu, mali by sme si naozaj veľmi presne vytýčiť ciele, na čo sa budú používať. Chcem podporiť práve mladých ľudí v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Teraz pani Mesre Martin dostáva slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka. Vítam vás. E, vy prichádzate zo severskej krajiny a ja zase z južnej časti Európy. A tiež máme spoločné určité výzvy, ako ste naznačila vo svojom prejave. Napríklad práve je tu problém s ochudobňovania, proste znižovania celkovej životnej úrovne v niektorých regiónoch. Napríklad Castilla la Mancha, odkiaľ pochádzam ja, proste viac než 90 eh, obcí zaznamenáva v posledných rokoch úbytok obyvateľstva a dokonca tam je naozaj veľmi nízka hustota osídlenia. V niektorých e, častiach je to len 8 obyvateľov na kilometr štvorcový. Takže naozaj to súvisí aj so sociálnou e, situáciou, vysokou nezamestnanosťou a tak ďalej. A nakoniec chýbajú tam aj tie základné možnosti zamestnať sa, nie je tam patrične sociálna sieť vybudovaná a tak ďalej. Takže preto treba e, práve poukázať na to, čo ste aj vy zdôraznili. Čiže do budúcna si klásť takéto ciele za účelom e, zlepšenia e, sociálnych podmienok e, v týchto regiónoch, ktoré to naozaj potrebujú. A treba to riešiť prierezovo. Naozaj všetky regióny, ktoré sú vystavené takejto situácii, musia byť náležite zohľadnené. A mali by sme tomu dodať určitý impuls, aby sme určite mali stále na mysli, že sú tu priority, ktoré musíme presadzovať. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne, Julie Ward. E, požiadala tiež o slovo, takže nech sa páči, Julie Ward. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A naozaj ma veľmi teší e, to, že je tu medzi nami zástupkynia fínskeho predsedníctva. E, spolu Jill Evans som mala príležitosť e, navštíviť v rámci štúdijného pobytu Fínsko, konkrétne e, v januári pred rokom a pol a zaoberali sme sa vzdelávaním a odbornou prípravou vrátane podnikania v kontexte digitálnej agendy. No a veľmi dobre poznám um, líderstvo Fínska v týchto politikách v oblasti vzdelávania. No a um, naozaj um, veľmi e, na mňa zapôsobilo, keď ste hovorili o kontakte medzi ľuďmi a chcela by som viac počuť o tom, aké sú vaše e, pocity, čo si myslíte o, o rôznych e, politikách a nástrojoch v oblasti rozvoja vidieka, ako tie možno na túto oblasť použiť. Práve mojou oblasťou je aj kultúra vzdelávania. V prebehu predchádzajúceho volebného obdobia som sa zapájala do teda politiky súdržnosti a prácou do práce s marginalizovanými um, komunitami. No a často nám tieto komunity um, teraz často sa hovorilo o, o, o e, rôznych príkladoch e, v, v tejto oblasti a teda v kontakte sa s touto populáciou na e, severe môjho regiónu. E, uvedomujem si, že kultúra a umenie zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní e, susedských a ľudských kontaktov a mm, to nie je čosi, o čom treba rokovať len vo výbore pre, eh, pre kultúru. A preto som mm, okamžite zaznamenala, keď ste spomínali práve tento medziľudský kontakt vy. A chcela by som vás poprosiť, aby ste mm, trochu viac pohovorili o tom, ako vy vnímate umenie a kultúru, ako, ako teda môžu práve tieto oblasti zblížiť ľudí v rámci vašeho vašeho predsedníctva, ako by sa to dalo lepšie zapojiť prierezovejším spôsobom v jednotlivých politikách a v, do práce jednotlivých výborov. Ďakujem veľmi pekne. Mori Pekanen, eh, fínsky kolega, dostáva slovo, ktorý tiež teda o ňoho žiadal. Excuse me. Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, na úvod chcem povedať, že som veľmi rád, že ste tu medzi nami a že sa tu s vami stretávam na pôde Európskeho parlamentu medzi nami. Ja som Fín, ako viete, a ja chcem pani ministerke položiť jednu veľmi, veľmi jednoduchú otázku, naozaj veľmi jednoduchú. Táto otázka súvisí eh, s týmto aspektom. Um, dovolíte to, aby počas e, fínskeho predsedníctva e, sa nám podarilo skutočne zbaviť tejto zaťažujúcej a ťažkej byrokracie, naozaj veľmi, e, veľmi zaťažujúcej byrokracie, ktorá každodenne zaťažuje politiku súdržnosti. Ja som vo viacerých funkciách zodpovedal za túto oblasť ako minister, ako osoba s rozhodovacou právomocou. No a ten postup prebieha takto. Keď komisia uvedie usmernenia, pred pre nasledujúce programové obdobie, na čo sa treba viac zameriavať, e, ako treba postupovať. E, členské štáty to spracujú, následne uvedú usmernenia pre jednotlivé regióny a oblasti. Regióny e, sa následne snažia vypracovať svoje vlastné programy v spolupráci s ministerstvami potom teda dochádza k spätnej väzbe, akýmsi slúžka, následne miestne samozprávy otázku tiež prerobujú rokujú s ministerstvami a ministerstvo opäť s komisiou. Čiže ide to rôznymi smermi, je to obrovské byrokratické monštrum a veľká mašinéria. Um, a teda v porovnaní s tými, s tými financiami, ktoré, ktoré za to niektoré regióny dostanú, je to naozaj e, neprimerané. Niektoré v priebehu e, predchádzajúcich rokov sme sa snažili znižovať toto zaťaženie, ale ja mám e, pocit, že, že tá byrokracia sa každoročne len zvyšuje. Čiže chcel by som sa spýtať, či vaše predsedníctvo umožní odľahčenie tejto byrokracie. Ďakujem veľmi pekne. Peter Polák, ktorý tiež žiadal slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážená pani ministerka, v čase, keď mnohí z nás eh, volajú v súčasnosti po digitalizácii, tak v Európe a v členských krajinách eh, žijú mnohí ľudia bez prístupu k pitnej vode. A aj napriek tomu, že žijeme v 20, 21. storočí, tak mnohí ľudia nemajú eh, v mnohých krajinách Európy pitnú vodu, kanalizáciu či prístup e, k, k prístupovej ceste. Ak chceme naozaj hovoriť o, o znižovaniu regulárnych rozdielov, tak naozaj e, by sme mali urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili pre každého jedného človeka v Európe prístup k základnej infraštruktúre. som presvedčený o tom, že v najbližšom programovom období um, by, sme mali zabezpečiť dostatok e, investícií práve do tých najchudobnejších regiónov tak, aby v každom regióne, aj tom najchudobnejšom v Európe, eh, mali ľudia vytvorené podmienky na dobrý život. Aby aj v tých najchudobnejších regiónoch mali ľudia dobre platenú prácu, aby aj v tých najchudobnejších regiónoch v Európe eh, sme raz z deti vychovali ľudí, ktorí budú mať kvalifikáciu či zamestnanie. A toto mi eh, chýbalo teda vo vašom predstavení a budem rád, ak to v vašom pláne v najvyššom programovacom dobí zaradíte. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Kim Puropoulos. Nech sa páči. To logo, e, Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Som mm, mladý poslanec, e, ale pochádzam z krajiny, ktorá žiaľ zažíva diskrimináciu, teda sú ňou obeťou isté skupiny, obeťou marginalizácie, je tam vysoká, vysoká nezamestnanosť, ale dostávame sa do novej éry rastu a rozvoja a my veríme, že môžeme prekvapiť. Potrebujeme ale čas, aby sme sa z tejto recesie 10-ročnej dostali a obdob... O, ja som z východného Macedónska. Oblasť Pír. Tam e, je veľmi vysoká miera nezamestnanosti mladých a žien. To isté platí pre grecké ostrovy. Grecké ostrovy musia čeliť odlivu mozgov mm je to veľký problém. Ja sa preto pýtam, čo e, vaše predsedníctvo plánuje spraviť pre regióny, kde práve je veľmi vysoká miera nezamestnanosti, obzvlášť e, v radoch mladých a žien a osôb s nejakým handicapom. Ďakujem. A teraz kolegyňa Solis Perez. Ďakujem pekne, pani ministerka. Spomínali ste, o, že je veľký význam kladený na výskum, vývoj a na rast, ako aj na konkurencieschopnosť. Určite toto je veľmi významná vec, pokiaľ je o rozvoj regiónov v rámci Európy. Preto si myslím, že potrebné podporovať aj malých podnikateľov, a určite e, digitalizácia s týmto súvisí a má sa to týkať všetkých regiónov, aj vidieckých. A nakoniec k tomu sa to už e, niečo vyjadrilo aj v rámci dnešného nášho stretnutia. Rád by som vedela, či inovácia v európskych regiónoch sa pokladá za patričnú prioritu z hľadiska fínskeho predsedníctva a či chcete zabezpečiť aj v v rokovaniach, či sa zaistia fondy, že budú zabezpečené patričné prostriedky na koheznú politiku ako takú. Ďakujem vám a prajem vám veľa úspechov po vašom predsedníctve. Merci beaucoup. Madame la mini... Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Je tu nemálo otázok, čo znamená, že náš výbor má veľké očakávania od vášho predsedníctva v oblasti politiky súdržnosti a dúfam teda, že aj konkrétne odpoviete. Ak... Zavíta. Kiitoksia kaikista erinomaisista kysymyksistä. Ďakujem pekne za všetky otázky. Veľmi dobré, pokúsim sa zareagovať. Ja začnem asi otázkou, ktorá tu odznela na začiatku tohto druhého kola. Týkala sa Interregu, ale aj všeobecne všetkých eh, otázok financovania, súdržnosti, ale k Interregu. Tu sa má začať s trialógmi o Interregu a iných nástrojoch Myslím, že Európsky parlament a rada nemajú veľké rozdiely v názoroch, čo sa týka toho nariadenia. Ide nám o to, aby bolo prijaté. Potom viacerí sa pýtali na obálku, na sumu vyčlenenú pre súdržnosť. Je to dosť vzrušujúca otázka. Sú to nemalé čiastky, e, vyvolávajú nemálo emócií. Ide o to vedieť, akým smerom sa to bude uberať. Pani Damato sa pýtala na navýšenie prostriedkov v tejto oblasti. Ja vám musím povedať, že je veľmi ťažké niečo odhadovať, e, akým smerom sa bude uberať diskusia o financiách, o horizontálnych prostriedkoch financovania. Ale v tomto štádiu môžem povedať, že my ako predsedníctvo sme angažovaní, chceme, aby e, rozhovory o VFR išli dopredu a ide o to dopracovať sa k dohode a to do konca roka. Viacerí poslanci sa pýtali aj na politiku súdržnosti a podpora regiónov, stieranie rozdielov. Pýtala sa to obzvlášť pani Evans, ale aj iní. Keď sa zamyslíme nad tým, že hlavným cieľom má byť zmiernenie aspoň rozdielov medzi regiónmi. A ak by sa to podarilo, tak by to bol dôkaz toho, že naša politika priniesla svoje ovocie, ale nepôjde to rýchlo a tie problémy ešte pretrvávajú, už sa tu spomenuli. Ale sú aj príklady toho, kedy politika súdržnosti funguje. Napríklad siedma správa o sociálnej súdržnosti z roku 2017 a v európskom e, rozpočte sa tieto priority, myslím, že odzrkadlili. Podľa toho sa potom vyčlenujú prostriedky. Tu sú teda aj osobitosti tej ktorej členskej krajiny, napríklad hustota e, obyvateľstva. Potom e, poslanec Deutsch sa pýtal na to, ako tieto nové priority a už existujúce politiky, teda ako sa tu dá dosiahnuť rovnováha. My si myslíme, že to možné je. A o tom je politika súdržnosti, teda že pri tom plánovaní sa práve zohľadňujú špecifika toho, ktorého regiónu. Je to tak aj v zmluvách, v konkrétnych e, článkoch. My ako predsedníctvo sa snažíme o vyvážený rámec, ktorý by to zohľadňoval, teda aj to nové, aj to, čo už je známe e, dlhšie, aby tu jednoducho bol možný pokrok. A potom trošku sociálnejšie zameraná otázka. Dvaja poslanci sa na to pýtali. Ide o situáciu mladých so zameraním na sociálny aspekt. V našom programe sa tomu venuje dosť veľký priestor. Ak nám ide o konkurencieschopnosť, aby aj únia bola eh, konzistentná, tak potom je dôležité uvedomovať si otázk, význam otáziek rovnosti, vývoj trhu práce, okrem iného. Fínsko podporuje rozvoj sociálneho piliera, sociálnych práv. Je to jasný cieľ pri rokovaniach a bude to aj súčasťou mandátu rady. Pán poslanec Pekarinen hovoril o znižovaní byrokracie. Nemá tu byť e, nejaká prehnaná byrokracia ani by, byrokratické nároky pre samozprávy, takže je potrebné zjednodušovať. Je tu aj cieľ komisie výrazne zjednodušiť administratívnu um, administratívne postupy, čo my plne podporujeme. Sú tu kratšie predpisy, pretože nie je vždy potrebné niečo opakovať alebo snažiť sa pokryť každý detail v kontexte nariadení. A ešte jeden príklad. Znižovanie počtu cieľov to plánovanie by potom malo byť e, flexibilnejšie. A rada tiež podporí zjednodušenie a vyjasnenie právnych dokumentov. A je samozrejme dôležité pamätať aj na to, čo sa uviedlo tiež skôr ku koncu, teda program nášho predsedníctva vychádza z nových technológií, z digitalizácie. Tá údajov. To ide ruka v ruke so špecializáciou a inteligentnými stratégiami, inováciami. Je to veľmi dôležité a sú to akési ťahune Preto veríme, že sa posunieme vpred. Ja som sa naozaj snažila na všetko odpovedať. Robila som si poznámky. Naozaj som vás pozorne počúvala. Chcem sa vám všetkým poďakovať. Ehm, všetko teda je poznamenané a vedzte, že sa to odzrkadli v našich eh, diskusiách, aj neformálnych. A ja som ochotná kedykoľvek s vami opäť diskutovať o týchto témach, tak aby sme mali dobrú politiku súdržnosti v Európe. Bolo mi cťou byť tu dnes, moci vás vypočuť, vaše otázky, pripomienky. Som presvedčená, že pri regionálnom rozvoji a súdržnosti budeme dobre spolupracovať a posunieme sa vpred. A vy ste jasne ukázali, čo je pre vás dôležité. Áno, klíma je dôležitá, mimoriadne dôležitá. Naozaj treba konať vo všetkých e, odvetviach. Ja e, som však presvedčená, že na tie hlavné výzvy budeme schopní zareagovať, pretože sú to aj príležitosti a budeme môcť pracovať európskym a inteligentným spôsobom, spolupracovať. Ešte mm, verím, že bude príležitosť s vami e, spolupracovať. Naše predsedníctvo chce, aby sa tento kohezný balík posunul vpred v spolupráci s Európskym parlamentom, teda čo najďalej, aby sa posunul. Pokúsime sa o čo najlepší výsledok. Ďakujem všetkým, aj vám, pán predseda. Merci beaucoup pour les réponses. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Dúfam, že si spomeniete na to, že nášmu výboru naozaj záleží na eh, zdôraznení postojov Európskeho parlamentu a eh, Európska rada, dúfam, nebude nasledovať Európsku komisiu a teda, že sa budú chcieť dohodnúť na VFR, ale nie na úkor tradičných politik, ako je spoločná poľnohospodárska politika a hlavne politika súdržnosti a Európsky parlament by tomu tak či tak e, sa pokusil brániť e, v rôznych, e, na rôznych gremiách. Vaše predsedníctvo podľa mňa musí vyslať pozitívny odkaz, tak aby sa naše čoskore rozhovory uľahčili od septembra a neformálna rada o súdržnosti, to je niečo, na čom nám záleží, pretože inak to bude naozaj prelom v porovnaní s minulosti. S minulosťou, ale naviac by to ani nebolo nejako povzbudivé. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a dúfam, že sa čoskoro ešte uvidíme, pretože určite za toho pol roka nás ešte viackrát budete musieť stretnúť. Ďakujem. Nous poursuivons. Budeme pokračovať našom zasadnutí. Tí, ktorí chcú opustiť túto miestnosť, prosím čo najviac v tichosti. Merci de quitter la salle en silence pour que nous puissions. My by sme radi pokračovali v našom programe.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 Bien. Nous poursuivons notre réunion. Vous avez accepté. Budeme pokračovať. Súhlasili ste eh, s mnou namrhovanou zmenou ráno. Bod 4 teda máme na programe teraz. A počas eh, zasadnutia koordinátorov dnes do obeda koordinátori potvrdili, že chcú, aby výbor pokračoval v obvyklej praxi čo sa týka rozpočtového konania. Predseda bude teda spravodajcom za náš výbor pre regionálny rozvoj v rámci tohto rozpočtového konania na rok 2020 a predseda zmení, e, teda odmietne aj akékoľvek zmeny navrhované radou a odprezentuje pilotné projekty, prípravné akcie, ktoré boli predmetom prvého hodnotenia e, zo strany komisie. Ak by poslanci, poslanky nechceli predložiť ďalšie pozmeňujúce, doplňujúce návrhy alebo nejaké iné pilotné akcie, tak, e, tak musia spraviť priamo mm, na rozpočtovom výbore a predseda mm, ja musím byť v kopii, aby som o tom vedel. Takže bude vypracované návrh stanoviska. E, bude odprezentovaný na našom výbore 3. septembra a hlasovať sa bude, dúfam, 2. alebo 3. oktobra. Doteraz poslanci navrhli 12 e, pilotných akcií a prípravných opatrení. Tie teraz skúma výbor a jedna bola stiahnutá, teda 11 bude predložených v mene nášho výboru pre regionálny rozvoj a 10. júla rada schválila svoje stanovisko k návrhu rozpočtu komisie na rok 2020. Rada tam vykonala iba pár zmien v hlave 13 regionálna politika a Meská, teda čo nás obzvlášť zaujíma, rada tam e, zoškrtala záväzky v riadkoch iniciatíva pre zamestnanosť mladých a technická pomoc a novatorské akcie a taktiež ešte v riadku zamestnanosť mladých. E, ja teda predložím pozmenujúce, doplňujúce návrhy, aby som e, e, kontroval tieto návrhy e, zredukovať prostriedky. No a teraz môžeme pristúpiť k diskusii, pretože je to dôležitý aspekt a videli sme to aj počas vystúpenia fínskej ministerky. To, to je najdôležitejšie je rozpočet, pretože iba to nám pomôže napredovať aj e, v politike súdržnosti, takže najskôr tieňovi spravodajcovia e, za EPP tu je nejaký? Je už niekto určený? Zdá sa, že tu nik e, nie je prítomný za socialistov a demokratov. na miesto pána Pikulu. Takže je tu nejaký určený tieňový spravodajca? Nech sa páči. Prosíme mikrofón. <laughs> sorry. No, no some standing for Mr. Takže ja zastupujem pána Pikolu a požiadal ma, aby som prečítal v jeho mene nejaké poznámky. Ide o toto. Vážení kolegovia, v prvom rade sa ospravedlňujem za to, že nemôžem e, sa zúčastniť dnes popoludnejšieho vášho zasadnutia, alebo sa mi prekrýva program. Ale čo sa očakáva, E, teraz od nás na jeseň, hovorí pán Pikona, to súvisí a súhlasí s tým, čo bolo schválené na schôdzi koordinátorov. Zostali sme 7 návrhov od kolegov z predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Týka sa to projektov aj tri návrhy na prípravu nových projektov. Očakávame ešte posledný návrh, ktorý predložili noví kolegovia spolu s pánom Koncolínom. Potom budeme v septembri pokračovať s touto procedúrou tým, že budeme o týchto otázkach rokovať. Pokiaľ ide o všeobecnejšie informácie, ktoré sa týkajú rozpočtu a jeho komponentov, nakoniec nevieme ešte, ako to dopadne s Brexitom, ani po dnešných správach. Ale musíme zabezpečiť, že bude k dispozícii patričný rozpočet na politiku regionálneho rozvoja, predovšetkým na koheznú politiku. To je zásadná vec. Teším sa na spoluprácu s vami a prajem všetkým veľmi príjemné letné prázdniny. Ďakujem veľmi pekne, Andrej Novakov. Ešte v krátkosti, ako e, sa bude postupovať e, v rozpočtových otázkach. E, o tom sa rozhodovalo asi pred hodinou. Na výbore ITRE napríklad už aj tieňoví predstavitelia sa vyjadrili. Takže preto bolo u nás rozhodnuté, že momentálne nebudeme mať ešte tieňového spravodajcu. Ďakujem. merci. Výborne za skupinu Obnom Európu. So today... Ďakujem za slovo, pán predseda. Na, z hľadiska nášho stanoviska očakávam, že toto sa bude ešte diskutovať s kolegami a potom prídeme e, s konkrétnymi návrhmi v septembri. Neočakávame však e, popri tom, čo sa stanovilo ako pilotné projekty, že by tam malo prísť niečo ešte navyše. Ale upresníme to v septembri. A pardon, v septembri. Ďakujem. Merci beaucoup pour le groupe de Verts. Ďakujem veľmi pekne. Gis za zelených. Ďakujem za slovo. Súhlasili sme s tým, čo navrhuje predsedníctvo, ale pokiaľ ide o obsah, v septembri, oktobri sa <laughs> vyjadríme, pretože nie všetci kolegovia sú tu, ale chceme zdôrazniť aspekt klimatických zmien. A ciele sú zrejme stanovené troška nízko, takže toto by sme chceli proste troška usmerniť, aby to bolo nasmerované správne. Hovorím teda, klimatické zmeny, to je pre nás dôležitá téma. Ale ešte sa k tomu budeme vracať. Ďakujem. D'autres demandes de prise de parole. Niekto ďalší by sa chcel vyjadriť z ostatných skupín? Zdá sa, že nie, takže myslím si, že ten postup je mm, približne ustálený a stanovený, teda ostatné skupiny žiadam, aby vymenovali, vymenovali tiež tieňových spravodajcov, aby sa mohli ehm, napredovať a pokračovať. No a samozrejme, ako spravodajca som vám k dispozícii a mm, ako som spomínal, budem teda si ehm, znamenať e, požiadavky. Dnes predpoludním sme sa stretli na zasadnutí koordinátorov, rozhodnutia ste dostali k dispozícii. No a teraz vás prosím, aby ste schválili rozhodnutia, ktoré sme prijali na tomto spomínanom zasadnutí. Výborne. Máme prosím nejaké ďalšie otázky, ktoré by ste, vážení poslaneckí kolegovia, chceli uviezť alebo chcete uh, um, spomenúť nejakú tému? Zdá sa, že nie. Výborne teda, takže budúce zasadnutie nášho výboru sa bude konať 3. septembra konkrétne od 9. hodiny v Bruseli. Na no Pán predseda láskavo ďakuje tlmočníkom za príspevok k kvalite našej práce. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem všetkým za vašu účasť a prítomnosť. Naozaj veľmi pekne ďakujem za kvalitné otázky, ktoré ste kládli zástupkyni rady dnes popoludní. Ďakujem.